Mes chers collègues, la, séance est reprise. Je voudrais d'abord Kolegovia, otváram schôdzu. Chcel by som sa ospravedlniť, že som tu nebol dnes ráno. A takisto od 16.30 sa budem musieť ospravedlniť, e, pretože idem na e, zasadnutie predsedov e, politických skupín kde sa budeme zaoberať tým viacročným finančným rámcom. Ďakujem kolegovi, že ma pred obedom zastúpil, takisto ako počas koordinátorského zasadnutia. Tu bola Juta Hauk, ktorá viedla zasadnutie. Chcel by som pozrieť Jana Muldera a skupinu z Univerzity Wageningen, ktorú Jan pozval to sú najváženejší študenti z tejto univerzity, takže vás tu vítame. A vítame vás teda. Je vždy veľmi uh, dobré pre nás vidieť, že sa občania Európy zaujímajú, dokonca až tak, že prídu sem do sídla Európskeho parlamentu v Bruseli. Viete, určite vám Jan povedal, že ak, teda v tých dňoch, kedy nemôžete byť tu medzi nami a keby ste sa náhodou doma nudili, tak sa môžete na internete pozerať na to cez webstream, ako my tu v rozpočtovom výbore pracujeme. Aj to vždy výborné. Vážení kolegovia, videli ste dnešný program, pripomienky k programu nie sú. Takže od 16.30 sa bude hlasovať. A prosím vás, aby ste tu 16.30 boli aj so svojimi hlasovacími kartičkami, aby sme teda toto dnešné dôležité hlasovanie mohli zrealizovať v čo najlepších podmienkach. Dostali ste aj Kobu News, tam sú oznámenia predsedu a musím upresniť, že počas zasadnutia 12. marca schôdza koordinátorov rozhodla e, menovať kolegu Dereka Vóna za spravodajcu k stanovisku o správe o dopadoch rozpočtových e, obmedzení na regionálne lokálne orgány, pokiaľ ide o spotre, alebo využívanie štruktúrnych fondov, čiže e, gestčným výborom je e, regionálny výbor a Derek Vaughn je našim samým spravodajcom a teda je logické, že on tam bude s, vydávať stanovisko k tomu. No a mali sme v Srbsku v Černej hore delegáciu a členovia delegácie zvolili Salvadora Garigu za šéfa delegácie a berieme to na vedomie a blahoželáme Salvadorovi, ktorý čaká na vyjadrenie týchto blahoželaní, kým príde sem medzi nás. Skromný je to pán. Takže, dnes sme tu mali verejné vypočutie o financovaní východného partnerstva, k tomu sa vrácať nebudem, ale tam navrhujem, aby sme i hneď prešli k bodu 7 a to je mandát k trialógu rozpočet na rok 2014. Spravodajkyňa Ann Jensen tu je. Ann, chcete nám porozprávať o včerajšom trialógu? Áno, ďakujem, pán predseda. Bola to prvá schôdza a aj vy ste tam boli. Čiže prvá schôdza k rozpočtu na rok 2014, prvá prvé stretnutie tých troch inštitúcií a samozrejme, že sme e, so sebou mali aj usmernenia, ktoré v Štrásburgu minulý týždeň prešli hlasovaním. A spomínate si, že tieto usmernenia na jednej strane uvádzali, že chceme, aby komisia predložila návrh, ktorý zohľadňuje návrh komisie MFF a právny základ. E, čiže pokiaľ tu nie je dohoda medzi inštitúciami o MFF, e, takže toto bolo predložené inštitúciám. Potom e, v úsmerneniach je celá tá diskusia o platbách, aby teda rok 2014 nezačal neopl- teda pre um, prevedením nezaplatených e, účtov z roku 2013 do roku 2014. A dúfame, že rozpočet sa priblíži k tomu z roku 2013 a pravdepodobne aj tento rok ešte budeme deficitne financovať, pretože tie um, sumy boli narozpočtované príliš nízko. No a v neposlednom rade sme zdôraznili, že e, titulkom rozpočtu na rok 2014 je rast, mladý, nezamestnanosť mladých. Teda sú tu politické veci, ktoré treba zvýrazniť. Čo sa týka posledného, Hovoríme v troch inštitúciách spoločnou rečou. Otázka je, ako to v končnom sledku uh, e, bude vyzerať na papieri. Teda čo sa týka pladieb, Myslím, že sa k tomu ešte vrátime. E, komisia e, sa neveľmi jasne vyjadrila k tomu, ako budú veci interpretovať, takže ja som nemala nejaký jasný Mm, dojem z toho, že čo, čo tu teda bude, čo môžeme očakávať. No a čo sa týka otázky, že na akom základe komisia predkladá, predkladá svoje e, návrhy, nemáme jasné stanovisko od komisie, ale komisia povedala, že pravdepodobne predložia návrh rozpočtu buď 16. mája alebo 30. mája a pravdepodobne to bude teda koniec mája, čiže relatívne neskoro, než sa dozvieme, ako bude rozpočet vyzerať. Írske predsedníctvo, myslím, že veľmi dobre vyjadrilo svoju vôľu diskutovať o veciach, aby sa našli riešenia ale samozrejme je dosť jasné, že veľmi, veľmi pevne držia líniu rady. Mm, aby teda tu bol taký ten obozretný rozpočet, ako to oni nazývajú. No a treba povedať, že hovoríme eh, jednou rečou, ale rôzne si to vykladáme. A jeden taký typický príklad je, keď sa hovorí o agentúrach, ktoré samozrejme, že musia mať dostatočné zdroje, ale nie viac, než dokážu minúť. To je znenie rady. A my tiež hovoríme, že by mali mať dostatočné zdroje, ale môžeme odkázať na celý rad agentúr, kde vidíme, že rada to škrtá, a zdá sa nám zvláštne, že napríklad agentúra pre dohľad v oblasti finančného sektoru by mala zažívať takéto škrty v súčasnej situácii. Takže na prvý pohľad veľmi dobrá schôdza, veľmi dobré diskusie, ale myslím, že eh, v končnom výsledku každý si to bude trošku inak vykladať. A je tu ešte veľa nejasností. Ďakujem pekne. Ďakujem, An. Takže, ako An pripomenula, spomenuli sme aj bod vykonanie rozpočtu 2013, tam sú ešte tie platby na rok 2013. Giovanni, spravodajca za rok 2013. Grazie, prezidente. Ieri nel corso... De... Ďakujem, pán predseda. Včera počas trialógu sa hovorilo o platbách 2013 a samozrejme že sa hovorilo aj o opravnom rozpočte. V tomto smere komisia 18. marca predložila návrh, ktorý komisári e, prijali 18. E, marca, teda pred niekoľkými dňami. Išlo tu tiež o vstup Chorvátska a o príslušné záväzky do druhého pol roka za týmto účelom. Rada to teraz skúma a my za parlament sa samozrejme musíme tiež vyjadriť. Je úplne jasné, že e, naše stanovisko súvisí aj s pohľadom na e, zmluvu. E, opravný rozpočet číslo 1 je ten, na ktorý sa odvolávam a bude potrebné eh, čerpať eh, dodatočné prostriedky členských štátov v rámci toho právneho rozpočtu. Uvidíme, ako sa rada postaví k eh, tejto problematike a potom sa aj my musíme primerane vyjadriť. Požiadali sme radu, aby obdobie na preskúmanie opravného rozpočtu bolo čo možno najkračšie, pretože k 1. júlu má Chorvátsko už vstúpiť a dovtedy musí byť všetko ukončené. Takže toto sa týka eh, platieb na rok 2013. Poznáte situáciu v rozpočtovej oblasti. Minulý rok eh, pán Levandovský tam eh, toho mal eh, veľa o čom, sme, o čom môžeme len snívať. Prišiel s tzv. suspended claims v Európe a jej rozpočte. Tento termín nebol dovtedy známy. Už a teraz to musíme zohľadniť. Zohľadniť tiež musíme, že na vysokej úrovni bola podpísaná spoločná, bolo podpísané spoločné vyhlásenie medzi e, tromi inštitúciami Európskej únie, aby e, došlo, aby teda boli tieto platby v priebehu roku aj pokryté. Je úplne jasné, že e, bude nevyhnutné už od začiatku e, roka pri zopravným rozpočtom, aby e, potreby, ktoré vyvstanú, bolo možné uspokojiť. My v súvislosti nám komisia už avizovala, že predloží návrh pravdepodobne 27.3. To bude ten e, slávny Big Bang, na ktorý sa už odvolávala kolegyňa Jensen. My ako parlament si želáme a dúfame, mm, že návrh opravného rozpočtu bude návrhom, ktorý e, bude zodpovedať potrebám, pokiaľ ide o platby v tomto roku a e, tie predpoklady, ktoré máme zo septembra minulého roku ohľadne rozpočtu, musia byť e, čo najskôr preskúmané komisiou, aby sme čo možno najskôr mali jasné, precízne pokyny, ale máme tu veľký rozdiel medzi platbami a záväzkami. Pokiaľ ide o tzv. suspended claims z, ostatné, z minulého roku a faktúry, ktoré boli e, obdržané do 31.12.2012, tam už chýba 16,2 miliard eur pri e, platbách, ktoré sa majú uskutočniť. Tieto finančné prostriedky jednoducho nie sú zatiaľ kryté, takže Očakávame od komisie opravný rozpočet, ktorý bude pomerne obsiahly a bude e, zodpovedať potrebám, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou programov. V opačnom prípade by sme museli e, prerušiť programy a ich priebeh a krátiť finančné prostriedky na ne, ale to nie je to, čo si parlament želá. Dúfame, že všetky plánované iniciatívy e, budú môcť pokračovať tak, ako boli začaté. A vidíme tiež, že e, chýbajú nám zatiaľ prostriedky na platby a e, preto dúfame, že tento očakávaný Big Bang, ktorý má nastať po 27.3., splní aj naše požiadavky, pokiaľ ide o záväzky a platby. Ďakujem, pán spravodajca. Myslím, že naši dvaja spravodajcovia veľmi dobre prezentovali situáciu. Tento trialóg bol príležitosťou, ako nám aj oni povedali, vymeniť si názory, preskúmať, eh, ako vnímajú situáciu rôzni partnery. Takže pozrieme sa na to chronologicky. Čo sa týka rozpočtových dopadov vstupu Chorvátska, e, ktorý má nastať 1. júla. No a z technických dôvodov a politických dôvodov e, tak to je najlepšie privítať našich nových partnerov. My si prajeme, najmä teda za parlament, ako sme povedali, aby všetky rozpočtové ustanovenia umožnili Chorvátsku uplatňovať politiky spoločenstva od 1. júla 2013. Zatiaľ rada ešte nepreskúmala návrh na opravného rozpočtu číslo 1, pokiaľ je o Chorvátsko, tak ako to prezentovala Európska komisia a nemám pocit, že čísla tu navrhované budú spochybňované, ale samozrejme stropy treba prispôsobiť minimálne, pokiaľ ide o prevádzkové úvery. Administratívne dopady tam to uvidíme, ale a pokiaľ ide o prispôsobenie stropov, to je pozícia Európskej komisie a pozícia parlamentu. Takže budeme čoskoro vedieť, na základe čoho e, funguje rada, na akom základe teda, z čoho vychádza. My sme teda veľmi trvali na tom, aby rada e, s tým príliš neváhala, aby je to netrvalo príliš dlho, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie pravidla 8 týždňov. A aby teda sa dožiaval princíp subsidiarity. No a myslím, že môžeme radu presvedčiť, aby teda rýchlo konala. V každom prípade aj parlament musí mať to posledné hlasovacie slovo k tomuto opravnému rozpočtu najskôr v júni. Takže, čo sa týka pladieb, e, vykonanie rozpočtu na rok 2013, E, bude tam jedna veľká, jeden veľký politický problém. harmonogram vlastne vyzerá tak, že v praxi budeme e, diskutovať o sumách, e, teda záväzkoch na rok 2013, zároveň ako budeme diskutovať aj o rámci na roky 2014 až 2020. A spomínate si, že sme viackrát e, jednotlivým predsedníctvom hovorili polskému, dánskému, cyperskému a teraz írskému predsedovi Európskej rady, že je potrebné prispôsobiť harmonogram, aby sme sa teda vyhli tomu, že sa budú E, vlastne komplikovať tieto rokovania. Následnosť tých harmonogramov je taká, že sa nedá vyhnúť tomu, že sa zmiešajú tie rokovania a je tam dokonca veľmi priame prepojenie. To, čo sa nezaplatí v roku 2013, bude potrebné zaplatiť v roku 2014. A vzhľadom na to, čo sa udialo minulý rok, e, je zrejme, že musíme byť veľmi obozretní, ako povedala naša spravodajkyňa. Čo sa týka záväzkov na platby na rok 2013, eh, eh, tam parlament vychádza z dvoch kategórií textov. Poprvé, vyhlásenia predložené k rozpočtu na rok 2013. Tam je tá známa deklarácia, vyhlásenie, ktoré predseda Šulc sám predčítal počas hlasovania v parlamente. A teda bolo to ústne preložené, bolo to pretlmočené, čo parlament hovorí k týmto pozastaveným platbám, suspended payments. A teda ako parlament si myslí, že treba financovať eh, če, eh, tieto pozastavené platby tými tzv. čerstvými peniazmi. Druhá kategória textov, eh, z ktorých parlament vychádza, to je uznesenie z 13. marca, v ktorom sme veľmi jasne povedali, že Rokovania o rozpočtovom viacročnom rámci nemôžu začať pred tým, než budeme mať k dispozícii návrh opravného rozpočtu komisie, ktorý nenavrhuje upraviť problém všetkých nezaplatených faktúr v roku 2012. A po druhé, v tomto uznesení sme povedali, že nemôžeme ukončiť rokovania o viacročnom finančnom rámci bez toho, aby sme mali istotu, že budeme môcť uhradiť všetky alebo vyriešiť všetky platobné problémy roku 2013. A keď to bude e, uhradené, tak to budú tie tzv. suspended payments, ale musí sa rešpektovať zmluva, finančné nariadenie, všetká európska legislatíva, e, na základe ktorej teda faktúry predložené Európskej komisii musia byť zaplatené v lehote, ktorá podľa e, teda povahy záväzku môže byť od 6 e, týždňov do 2 mesiacov. Čiže e, za normálnych okolností všetky faktúry, ktoré dostaneme do 31. oktobra 2013, musia byť zaplatené do konca roku 2013. E, na tom sa nedá nič zmeniť, keby sme teda zmenili nejaké, nejaké znenie. A tak ako sa včera, pardon, ako sa veľmi intenzívne vyjadril parlament 13. marca, Eh, tri štvrtiny za to hlasovali. Viackrát sa to spomínalo, spomínal to aj predseda Šulc. Komisia pracuje na návrhu opravného rozpočtu roku 2013 s tým, že by sa naraz, alebo teda z väčšej časti, upravili všetky opravné rozpočty, ktoré sa mm, potom na jar predložia. A sme na začiatku jary. No a predseda Barozo dokonca použil tú, to Big Bang. Čiže sme v takom expandujúcom vesmíre. Otázka je, či je to rozpočtová expanzia alebo retorická. Komisia na tom pracuje a komisár nechcel dať nejaký presný dátum. Kolegium by malo svoj návrh roz, opravného rozpočtu prijať. A všetci chápu, že vzhľadom na konjunkturálnu situáciu a najmä na problémy v rozhodnutí o pomoci pre Cyprus. Komisia trošku čaká, aby teda bolo zrejme, ako sa to celé vyvrbí, než sa stanoví dátum prijatia tohto opravného rozpočtu. Ale bude to teda čoskoro a samozrejme berú z úvahy obsah. Rozhodneme, či bude možné rozbehnúť rokovania o tom viacročnom finančnom rámci, teda o opravnom rozpočte 2013 a o viacročnom finančnom rámci. A čo sa týka 2014, návrhu rozpočtu na 2014, tam máme dva problémy. Tak ako to veľmi dobre vysvetlila Ann Jensen, Jednak eh, referenčný a program harmonogramu. Referenčný to je teda vlastne prvá otázka, ktorá tu vyvstáva pre Európsku komisiu. Nemôže už vychádzať len zo svojho vlastného jediného návrhu na mm, rámec 2014 až 2020, aby teda sa rokovalo o dva, ro, rozpočte na 2014, pretože medzi tým tam bola tá Európska rada vo februári. Ale ako referenčné cifry treba považovať e, čísla z, z rady. E, vo februári parlament zatiaľ povedal iba toľko, že odmieta závery rady vo svojom uznesení. A to zatýka aj čísiel, takže je zodpovednosťou komisie nájsť na základe toho nejaké referenčné čísla, ktoré budú zodpovedať potrebám a možnostiam Čiže to je povinnosť komisie. A parlament, čo sa nás týka, chce samozrejme, aby tam boli čo najbližšie odkazy Ale je to teda zodpovednosť komisie. Druhá kategória problémov. Euh, le, Takže to je harmonogram. Pôvodne komisia predpokladala v súlade s bežným harmonogramom, že to bude všetko postupovať a že návrh rozpočtu príjme koncom apríla. A mali sme veľmi priateľskú diskusiu, aby sme teda zistili, či to bude 1. maja alebo kedy. No a je tam trošku taký časový sklz. Ale Eh, malo by to byť teda koncom mája, kedy komisia príjme svoj návrh. Pripomínam komisárovi Levandovskému, ktorý mi potvrdil svoju, svoj súhlas, ako každoročne, že komisár eh, teda verejne predstaví rozpočet pred našim výborom, pred tým, než eh, to pôjde do tlače. Ešte tu nemáme nejakú kompletnú dohodu o všetkých tých dátumoch, ale e, podľa tohto postupu každá inštitúcia bude mať potrebný čas a najmä parlament bude mať čas po hlasovaní na úrovni rady na to, aby naše ostatné parlamentné výbory mali e, možnosť dať pozmeňovacie návrhy, aby my sme si mohli ich návrhy E, preskúmať v našom výbore, a aby politické skupiny teda mali tiež dosť času na posúdenie našej práce a aby sa k tomu mohli vyjadriť, zaujíť tomu stanovisko. Takže takto to vyzerá a o niečo jasnejšie to uvidíme, keď Európska komisia odprezentuje opravný rozpočet číslo 1 roku 2013. Máte niekto k tomu nejaké otázky alebo pripomienky? Nous avons la chance d'avoir la présence du directeur général du... Máme tu generálneho riaditeľstva, no, generálneho riaditeľa z DG rozpočet komisie. Chcete niečo doplniť, opraviť? Nie, výborne. Vynikajúco. Takže vítame tiché, ale pozorné tichú, ale pozornú účasť generálneho riaditeľa. Vážení kolegovia, budeme teda pokračovať v prezentácii prác na rozpočet 2014. Pracovný dokument o pilotných projektoch a prípravných akciách. Bolo to rozdané. An, chcete sa k tomu vyjadriť? A ešte aj Giovanni. Takže obidvaja. Ann, nech sa páči. Well, uh, the, the... Ďakujem, pokiaľ ide o ten pracovný dokument, tak ten, o ktorom ste hovorili, ten tam je zoznam. pilotných projektov a prehľad toho, čo sa vlastne už odsúhlasilo a rozhodlo. Je tam takisto správa zo strany komisie, ktorá vlastne prešla cez tie projekty, ktoré sme mi odsúhlasili na rok 2013, kde vlastne vysvetľujú, ako by si priali, že by tieto piloty, pilotné projekty fungovali a ja vlastne chcem povedať nasledovné. Pokiaľ ide o postup, tak máme ten postup, pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné kroky, aktivity, Mali by sme mať nejaké predbežné vyhlásenie, aby komisia skutočne mala čas vyjadriť sa k tým návrhom zo strany parlamentu, aby sme neprezentovali myšlienky, ktoré už sú pokryté ze strany existujúceho právneho základu a ktoré možno nie sú skutočniteľné, respektíve nedajú sa vykonať. pilotné projekty a prípravné aktivity sú, ako iste poslanci si pamätajú, sú to projekty, kde, ktoré nemajú za, právny základ. Tieto pilotné projekty vlastne sú na to, aby vyskúšali nejaké nové myšlienky a tie prípravné aktivity zasa sú viac zacielené na nejakú formu prípravy legislatívy. Takže v podstate môžete tam mať rozpočtové riadky predtým, než by ste mali nejaký právny základ relevantný k tomu a máme viacero príkladov, prípadov, kedy parlament vyjadril, e, prišiel s novými myšlienkami a teraz je to trochu zmetočné, pokiaľ ide o politiku Európskej únie, napríklad ten fond pre utečencov a tak ďalej. Takže toto sa udialo v minulosti a máme dosť takých pilotných projektov a prípravných aktivít, a to poukazuje aj na to, že nie sú to iba projekty, ktoré ako keby viedli k novým politikám, alebo že by to viedlo k novej legislatíve, alebo že by to s sebou prinášalo novú legislatívu, ale z času na čas vidíme, eh, že poslanci a dokonca aj komisia samotná by si želala také aktivity, ktoré by sa započali v takých oblastiach, kde ešte nemáme právny základ a kde je potrebné napríklad mať financie na rok alebo dva na to, aby sme dali ľudí dokopy, inšpirovali ich urobiť niečo, čo by sa potom neskôr mohlo um, prevádzkovať aj naďalej a to práve v tých oblastiach, ktoré nie sú pokryté uh, E, financiami a fondami, ktoré už sú existujúce. Takže je veľmi dôležité, aby sme takúto možnosť mali, aby sme zdôraznili naše politiky v tomto kontexte a podporili ich myšlienkami, ktoré sú nové, aby sme si to overili. Z rozpočtu je to malé množstvo peniazy, je tam určitý limit na pilotné projekty, je to 40 miliónov eur a my pravdepodobne nevieme, že ako to bude vyzerať budúci rok, pretože jednoducho ešte nemáme e, finančný rámec pre ďalšie obdobie. Možno, že to bude to isté, možno, že to bude oveľa viac a dokonca sa môže stať, že to bude aj úplne málo. Takže pravdepodobne nepríjmeme nejakú redukciu škrty v tejto oblasti, ale pokiaľ ide o pilotné projekty 40 miliónov pre prípravné aktivity, je to zasa 100 dokopy a iba 50 miliónov z toho môže podporovať tie nové myšlienky. Takže ja navštevujem špecializované komisie a, a, a hovorím im, že si musia uvedomiť, že tu je lehota v máji. Niektoré z nich prišli s viacerými myšlienkami novými v porovnaní s ostatnými, pretože v niektorých oblastiach je to jednoducho oveľa zrejmejšie. Môžem pokázať na výbor pre dopravu, ktorý využíval pilotný projekt, pilotné projekty na financovanie cestovného ruchu, pretože máme cestovný ruch e, síce v zmluve, ale jednoducho nie je k tomu rozpočtový riadok. Takže to takisto poukazuje na to, ako vlastne tieto malé finančné prostriedky môžu byť využité na zdôraznenie určitých typov politik, kde nemáme rozpočtové riadky. Takže to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o tie pripomienky zo strany komisie, tie sú veľmi dôležité a mali by sme to zobrať do úvahy, keď budeme hovoriť o tom, že či, či to predlžíme alebo nepredlžíme, či takéto projekty alebo konkrétny projekt na prípade predlžíme alebo nie. Ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme mali diskusiu s týmito špecializovanými výbormi o tom, ako tieto pilotné projekty a prípravné aktivity fungujú, prebiehajú, pretože niekedy je to skutočne potrebné eh, oddiskutovať na úrovni dialogu medzi komisiou a parlamentom, aby sme si overili, že čo je vlastne ten účel, o ktorý nám ide, o čo sa snažíme. A ja môžem povedať, že na výbore Agri tam sa uviedlo napríklad, že tam mali pilotný projekt o poľnospodárských cenách a čo sa deje v reťazci od farmára smerom k supermarketu, k obchodu. A je tu určitá nezhoda, že o čo sa vlastne usilujeme spoločne a možno v tomto kontexte je tu odlišný názor, ako to vníma komisia, ako to vníma vyhodnocuje parlament a je veľmi dôležité, aby sme my ako výbor pre rozpočet boli skutočne v úzkom kontakte s tými, ktorí vyjadrili e, želanie realizovať takýto konkrétny e, projekt pilotný na to, aby sme jednoducho sa uberali správnou cestou implementácii, vypočujeme si samozrejme komisiu, ale vypočujeme si aj našich kolegov, takže to je mm, ten správny postup. A pokiaľ ide o lehotu, je tu 29. maj a v júni budeme zasa informovať komisiu ktorá eh, kladie veľký dôraz na tieto prípravné projekty a hneď ako sa k tomu vyjadril aj komisár, tak budeme moci stanoviť priority. Giovanni, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o, o rozpočet na rok 2013, Kolegovia precizovali, že tu máme 143 e, pozmeňovacích e, návrhov PP, PPA. Appena ricordato qual era <clears throat> l'ammontare previsto per progetti pilota e azioni preparatorie. Pri prípravných e, projektoch a pilotných projektoch Vychádzali sme e, z čiastky, ktorá je podstatne nižšia než e, zámery, ktoré sme e, mali a síce, že záväzky a platby v rozpočte 2013 budú čo možno najnižšie, len 2,2 miliónov je naplánovaných na pilotné projekty a nie 40, ktoré boli naplánované e, pôvodne a len 31 tisíc, pokiaľ ide o platby. 49 miliónov máme e, pri e, záväzkoch a 61, čo sa týka záväzkov pokiaľ ide o prípravné projekty. Kolegyňa to už uviedla veľa k rozpočtu, ale na čo som ja chcel ešte dnes upozorniť a čo považujem za dôležité, je samotný postup. Komisia nás v predbežnej správe 28. februára 2013 informovala prostredníctvom tejto predbežnej správy kde je popísaný postup, ako sa bude postupovať eh, v eh, projektoch, ktoré boli eh, zakomponované v mm, ostatnom roku do rozpočtu 2013. S príslušným výborom odborným sa bude o tom hovoriť, tak aby všetci vedeli presne, do akej miery sa pokročilo v tom ktorom navrhovanom projekte. Nasledujúci krok bude ten, že dostaneme druhú e, predbežnú správu o pilotných e, projektoch. Naplánované to bolo na apríl 2013. A ja si dovolím opýtať sa komisie, keďže teda bolo naplánované zároveň predložiť aj návrh rozpočtu, či sa to teraz e, presunulo Môžeme teda aj naďalej počítať s tým, že oboje bude predložené zároveň, alebo návrh rozpočtu bude predložený až neskôr. Čo sa týka rozpočtového postupu, je jasné aj zo strany tých, ktorí predkladali e, projekty, e, že e, je potrebné, aby komisia sledovala proces realizácie aby e, bolo možné posúdiť stav e, v akom sú projekty a e, do akej miery teda tieto projekty pokročili. Ak sa navrhujú nové pilotné projekty a prípravné projekty, zdá sa, že v Máme ich veľa, kde rok 2013 je už druhým rokom realizácia. Buď musia byť ako takéto e, v rozpočte zohľadnené, alebo teda, aby bolo možné pokračovať v týchto projektoch, musia byť na iniciatívu komisie e, zmenené a musia vychádzať z iného právneho základu. Máme e, viaceré prípravné opatrenia, ktoré sa nachádzajú v treťom roku realizácie a tie už viac nemôžu byť predlžené. V takýchto prípadoch e, je potom potrebné aby príslušné postupy e, sa začali aplikovať, aby bolo možné aplikovať nový právny základ ak e, sa v týchto opatreniach má pokračovať. Takže viac, myslím si, nemusím e, k pilotným projektom dodávať ani k tým prípravným opatreniam, ktoré sa nachádzajú v realizácii. Ďakujem, Giovanni. A Ajder má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je zvláštne pozrieť sa na to, ako to vôbec funguje s týmito pilotnými projektmi a prípravnými opatreniami. Je to nástroj, um, na ktorý sa predpokladá pomerne málo uh, prostriedkov rozpočtových, ale vyvolávajú veľký záujem a preto je dôležité, aby sme sa tým uh, zaoberali a aby sme našli uh, príslušné miesto v rámci diskusí o rozpočte. Teraz je, myslím, Mm, vhodný čas na to pozrieť sa, ako to fungovalo počas nášho e, mandátu a vyjasniť si, aké pilotné e, projekty a prípravné opatrenia dobre e, fungovali ktoré pilotné projekty boli skutočne zrealizované a vyústili do legislatívnej iniciatívy. To by bolo veľmi zaujímavé, to by bola štúdia, ktorá by bola veľmi zaujímavá pre nás všetkých. To by bolo e, zaujímavé pre nás tiež, pretože by sme mohli e, vidieť, čo všetko sa udialo v priebehu nášho mandátu. A bolo by to dôležité aj do budúcnosti e, z aspektu posúdenia dopadov týchto pilotných projektov do, bud- do budúcnosti, pretože to je možnosť, ako už teraz testovať budúcu legislatívu. Takže mohlo by to byť veľmi zaujímavé, ako to celé fungovalo. Áno, takže ako povedal Ajder, tento postup pilotných projektov a prípravných e, aktivít e, je významný v roku 2014, ktorý je volebným rokom. A máme teda dvojitý záujem z pohľadu minulosti aj budúcnosti určitým spôsobom. A z pohľadu minulosti, ako uh, sme počuli od Aider, je to ku koncu mandátu, kedy sa bilancuje a to umožňuje vlastne túto procedúru a spomínate si, že to malo Európskom parlamentu dať možnosť rozbiehať politické iniciatívy v oblastiach, kde ešte nemáme nejaký právny základ, aby sme teda podporili iniciatívy komisie, teda právnu iniciatívu. No a je teda zaujímavé pozrieť sa na to, či Európsky parlament dokázal využiť túto možnosť zrýchliť alebo vôbec posilniť eh, takéto iniciatívy, kde ich dovtedy Európska komisia nerealizovala. Takže spravodajca počul a návrhy môže ich zohľadniť. Dobre. Rok 2014 je zaujímavý aj pre budúcnosť, pretože od začiatku mandátu e, sú tam určite nové kompetencie, posunúce existujúce kompetencie v EÚ. A potom sú tam oblasti, v ktorých komisia mm, prijala veľmi málo iniciatív. No mohli by sme si prijať z politických dôvodov, pretože tá či ona skupina prikladá mimoriadný význam tej či onej politike, alebo pretože Európsky parlament ako inštitúcia ktorá má právomoc v rámci EÚ, chce túto, tento postup využiť, aby lepšie využil právny potenciál e, zmluv. An e, citovala napríklad e, cestovný ruch. To je kompetencia, ktorá v minulosti neexistovala a teraz je to podľa Lisabonskej zmluvy právomoc podporiť, čo samozrejme veľa neznamená pre niektorých kolegov je, ale pre nich je to dôležitá ekonomická činnosť. Napríklad eh, v mojom regióne, v Baskicku, je cestovný ruch zdrojom veľkých uh, eh, primov, takže samozrejme sú aj iné oblasti, potom je tam, sú právomoci v oblasti vesmiernej politiky, neviem, či k tomu treba nejaký pilotný projekt, ale sú aj iné oblasti, kde to môžeme podobne preskúmať. A potom je tu iná kategória tém, možno viac aj má radu. Tento postup, e, pilotný projekt, to je otvorené dvom e, orgánom parlamentu, možno rade. A myslím teda na problém určitých darov, trošku obscenné. A to je v záveroch e, rady z 8. februára o viacročnom finančnom rámci. V týchto záveroch sa spomína, že e, sú tam nejaké šeky, ktoré niektoré krajiny dostanú bez podmienok. Prijímajúce krajiny to považujú za dobré a všetci šéfovia štátov a vláda to považujú dobre, za dobré, ak dostávajú takýto šek, ale eh, my sme viazaní právnym štátom, my sme predsa právne štáty, Európsky parlament eh, má plnú právomoc eh, v rozpočtových veciach k teda jednoročnému rozpočtu, ale minimálne čo sa týka výdavkov a teda tu sme. Uh, a nemáme právo rozhodovať, že dáme určitú sumu nejakému regiónu, nejakému podniku, nejakému subjektu alebo tretej krajine, bez toho, aby sme tu mali právny základ, bez odvodnenia. My chceme túto sumu dať, pretože táto krajina, táto osoba, tento región, táto tretia krajina E, zažíva nejaké problémy, alebo robí mimoriadne význačný projekt, napríklad pre spoločenský život alebo pre hodnoty EÚ, pre ekonomiku EÚ, čiže treba to nejako odôvodniť. Ak by sme to neodôvodnili, tak by to bolo... No, to je ten stupeň nula politického života. Európska rada trošku tak fungovala, že mám tu nejakých politických priateľov, tam im peniaze a preto používam ten, eh, to trošku brutálne prídavné meno obscénny. No a úlohou parlamentu je uplatňovať Lisabonskú zmluvu. Využitie tejto formy konania dopracovať sa k jednohlasnosti, pokiaľ ide o viacročný rámec, tak toto bolo v Lisabonskej zmluve, to je tá tradícia. Ale už to nie je možné. Najmä pár mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu. My predsa budeme skladať účty a všetci môžeme dostať tú otázku o výsledkoch rokovaní eh, rozpočtového, o rozpočtovom rámci, prečo ste dostali 200 či 300 miliónov, alebo prečo ste to dali tejto krajine a nie inej krajine. Čiže treba to vedieť odôvodniť. No, ça s'appelle, en français on dit un état de droit, en anglais the rule. Čiže vo francúzštine état de droit a v angličtine rule of law, po slovenský právny štát. Treba teda odôvodňovať svoje konanie. No, to je problém, s ktorým sa stretneme pri týchto rokovaniach. No a keď to spomínam, tak to nie je preto, aby som komplikoval rokovania. Nechcem uh, nejak uh, e, zábiť radu, ale spolu musíme nájsť riešenie prezentovateľné občanom. Čiže musíme mať niečo trvalé, solidné, a pripomínam to spravodajcom. No a možno uh, tu došlo aj k nejakým myšlienkovým posunom, pokiaľ ide o tieto pilotné projekty, prípravné akcie. Voilà. Euh, les rapporteurs veulent réagir ou pas Non. Spravodajca, spravodajkynia nechce zareagovať, Giovanni ani Ann, výborne. Takže ďakujem. Počuli ste lehoty. A Giovanni ešte komisii položil otázku, na ktorú komisia zareaguje. Takže navrhujem, aby sme aby Ann Jensen dostala slovo a prezentovala svoj návrh stanoviska k realizácii posilnenej spolupráce pre vytvorenie dane z finančných transakcií. Áno. Yes, thank you, Chairman. Um, the... Uh, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ten kontext k tomuto, aby som to zopakovala, Komisia urobila návrh, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií a tam tento výbor tejto téme vyhodnotil návrh, tento návrh a rozhodol, že to splňa kritéria nových vlastných zdrojov a že sa to môže takýmto spôsobom urobiť. A takto to bolo zakomponované do stanoviska výboru EKON, ktorý takisto sa vyjadril k tejto daní z finančných transakcií a bola tam skutočne väčšina, ktorá to odhlasovala. Avšak rada nemala väčšinu a potrebujete jednomyselné hlasovanie na rade v tomto kontexte a preto sme sa dostali do takej situácie, kde máme 11 krajín, ktoré sa vyjadrili v prospech mali záujem také posilnenej spolupráce ohľadne daní z finančných transakcií a zasa komisia predložila návrh smerujúci k posilnenej spolupráci ohľadne daní z finančnej transakcií. Týkalo sa to teda tých 11 krajín. A v podstate je to ten istý návrh, ako sme tu mali predtým, avšak je tu menšia zmena, drobná zmena, že teda nie je tu iba ten princíp rezident, ale aj vydávateľ emitenta. To znamená, že to môže do istej miery mať dopad aj pre penzíne fondy, ak ľudia žijú mimo týchto 11 krajín ale nie je to otázka pre nás, o ktorej by sme mali diskutovať. Čo je pre nás dôležité a o čom by sme mali diskutovať je to, že či ešte stále zastávame názor a sme presvedčení o tom, že je takýto návrh eh, ohľadne dane z finančných transakcií skutočne eh, splňa podmienky v kontekste vlastných zdrojov a toto je vlastne aj to, čo som ja navrhla v návrhu, ktorý som pripravila a ak, teda, ak členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na tejto posilnenej spolupráci, sa rozhodnú takýmto spôsobom, tak môžu z časti alebo v plnej miere využívať zisky z, finančne, z týchto daní z finančných transakcií na to, aby redukovali národné príspevky. A tá otázka, keď tu hovoríme o tom, ako to nakoniec by sa malo celé realizovať, je to strana 19 a 20 v správe, ktorú máte pred sebou, že či by sa to malo robiť takto, že by vlastne sa znížili tie príspevky na základe tých súm, ktoré by získali, alebo by to malo byť nejaké zospájanie eh, tých príspevkov a tým by sa potom znížil hrubý národný dôchodok toho patričného štátu, ktoré sa to týka. Takto sú vlastne dve možnosti. Takže buď pooling alebo odčítavanie. A ja som sa ešte nerozhodla, že ktorý z týchto princípov by bol lepší, vhodnejší. A toto je vlastne ten hlavný problém, ktorý tu máme. Pokiaľ ide o predloženie takéto stanoviska do výboru ECON a osobne si myslí, osobne si nemyslím, že toto je že sa to skutočne podarí, pretože jednoducho nerobí, nemení to ten systém ako taký, ak to porovnáme s tým pôvodným návrhom, stále to budú tie národné príspevky a zníženie národných príspevkov. Takže toto je to, čo som predložila teda do výboru a som zvedavá na pripomienky členov výboru. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Jean-Luc, povedal pán predseda. A teraz sa opravuje ďakujem Anne. A teraz eh, Juta žiadala o slovo, ale Jean-Luc bol spoluspravodajcom, takže navrhujem, aby aj Jean-Luc sa najprv vyjadril a potom Juta a ostatný Jean-Luc. Eh, stanovisko výboru v zásade preberá návrh, ktorý komisia predkladá pre všetky členské štáty. No a Stanovisko AN je vlastne v súlade s tým, čo hovoril minule. Mne je úplne jasné, že ak hovoríme o vlastných zdrojoch, tak vlastne je tu len jedna alternatíva a síce máme tu e, európsky zdroj a e, znížime priemerne príspevok z HNI, lebo ak by sme to tak nechali, tak vlastne je to len e, úplne čistý, čisté navratenie národného príspevku, čiže e, tým by padol vlastne duch toho, tých vlastných zdrojov. A musíme to veľmi jasne povedať, pretože ja si myslím, že dokonca mm, takéto niečo má málo zmyslu, ak ide iba o zníženie nejakého národného príspevku na národnej dane, lebo tým by sa systém nemenil, ostával by systém tak, ako je. A myslím, že aj komisia si musí v tejto veci vyjasniť, že e, diskusia potom nemá zmysel. Merci. Ďakujem, Jean-Luc Juta. Ein bisschen wollte ich in die... Uh... Chcela som argumentovať trochu podobným smerom ako Jean-Luc, pretože vidím, e, čo e, Anne chce dosiahnuť svojimi pozmeňovacími e, návrhmi. E, opäť e, sa venuje tomu, čo sme začali s pozmeňovacími návrhmi Ani Podimata. Návrh 2 je skopírovaný z tej správy. Ale máme aj naše uznesenie z 13.3., kde sme jednoznačne a jasne konštatovali, že chceme, aby pri najmenšom časť daňových príjmov e, sa stala vlastnými prostriedkami. Takže v tomto smere by sme pozmeňovací návrh možno e, mohli urobiť e, takým akčnejším, údernejším. To, čo sme konštatovali v našom uznesení, požadujeme naliehavo a cieľom je skutočne ako konštatoval Jean-Luc, zniží transfery z členských štátov, pretože s tým e, máme vždy problémy, že sme neustále odkázaní na prevod finančných prostriedkov členských štátov, e, ktoré sa aj primerane správajú, že tvrdia my sme tí, ktorí vám finančné prostriedky e, dávame a ten e, význam, e, ktorý sa za tým skrýva, sa úplne stráca a toto vyriešime len vtedy, keď budeme mať skutočné vlastné prostriedky. Nemôžeme teraz v tejto správe uviesť všetko, ale samozrejme musíme aj naďalej trvať na tom, aby sme v takom prípade obdržali iné vlastné prostriedky, ktoré e, by e, ten podiel BNE e pri vlastných prostriedkoch dokázali zredukovať. Áno, jasné. Chcela som len ujasniť, že ešte máme trochu času na predkladanie pozmeňovacích návrhov, ale možno by sme mohli pozmeňovací návrh spoločne, teda tú dvojku, naformulovať eh, tým smerom, akým je naformulované naše uznesenie. Tá, Isabel Durand. Ďakujem, Juta. Isabel Durand, ďakujem. Aj ja podporujem túto správu. Myslím, že odkedy o tom hovoríme, tak pomaličky postupujeme aspoň čo sa týka tých 11 krajín. Ja chcem ubezpečiť Ann, že tak ako v texte to síce nebolo napísané, zníženie národných príspevkov sa týka len tých, ktorí sa zúčastňujú teda e, dane z finančných transakcií, tých 11 krajín a Žolík to riziko má tu niečo, čo nie je skutočne vlastným strojom, naozaj ide len o zniženie národných príspevkov, čiže to je e, to by nám malo vlastne umožniť takmer 15 miliard eur z toho, čo nie je nič a to je len z jedna z tých krajín, takže Myslím, že naozaj to stojí za to, aj keď musíme ešte veľa urobiť eh, s ostatnými a nejde iba o kompenzáciu národných príspevkov. Dobre, takže pomaličky postupujeme, z čoho sa teším a uvidíme, či sa ten text ešte dá zlepšiť, ale myslím, že ten text je dobrý. Merci Isabel. Juan Naranjo. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Yo quería abundar también sobre... Ďakujem pekne, pán predseda aj ja som sa chcel venovať otázke Jan Jensen a ostatných kolegyň a kolegov. Stojíme tu pred uh, národnou daňou, ktorá by mala byť e, harmonizovaná a síce na základe kritérií, podľa ktorých prispievajú jednotlivé krajiny má to mať celé neutrálny účinok, pokiaľ ide o túto daň. A ak by tomu tak bolo, tak potom by sme nemali žiadne vlastné prostriedky. Národné rozpočty by obdržali prostriedky, ktoré eh, prispievajú do eh, rozpočtu EÚ a odpočítavajú sa od BNE. O, potom by sme mali akýsi druh osobitnej DPH eh, pre finančné transakcie, ktorá by bola uvalená na finančný, na finančný sektor. Áno, mali by sme sa tomu venovať, ale nemali by sme sa klamať. Nemyslím si, že členské štáty e, budú ochotné takto postupovať, pokiaľ ide o HND. Dobre, takže pokúsime sa samozrejme zohľadniť všetky legitímne obavy členských štátov v období veľkého rozpočtového nápetia a naše, naše požiadavky sme sa vrátili k vlastným zdrojom, takže spôsob, akým to budeme riešiť, bude veľmi, dôležité, veľmi dôležitý, pokiaľ ide o tieto rozpočtové a finančné dôsledky, ale samozrejme, pokiaľ ide o princípy, ako ste to viacerí spomínali, no a je to taký prvý príklad toho, čo by sa teoreticky mohlo udiať, čo by sa malo udiať, e, pokiaľ ide o iné zdroje. Pretože financovanie európskeho rozpočtu s významnou časťou e, vlastných zdrojov, napríklad 60%, tak ako to navrhuje Európska komisia, my to podporujeme, to by už nevyžadovalo len jednu daň. An, chceli ste zareagovať? na tieto pripomienky? Well, Jutta is right. It was uh, part of... Áno, Jose má pravdu, bola to vlastne súčasť toho uznesenia, jedno z tých riešení, takže my vlastne nás e, k tomu zavezujú rozhodnutia prijaté na úrovni plenárneho hlasovania, takže bude to zapracované do správy a budem sa snažiť dozrieť na to znenie. A osobne si myslím, že jednoducho to ani nenásobí, ani nedelí a myslím si, že toto je vlastne ten spôsob, ako to vnímame. No, budeme vlastne sa musieť snažiť hľadať nové myšlienky, pokiaľ ide o vlastné zdroje, ak chceme skutočne dosiahnuť tie ciele, ktoré takýmto spôsobom chceme dosiahnuť. Ale to už sa o inom, takže budem pokračovať iba v tej svojej práci a budem počúvať, čo um, sa tu predloží vo forme pozmeňujúcich návrhov a aké riešenie nájde Juta. Výborne, ďakujem pani spravodajkyňa. Takže vidíte lehoty na mm, podanie pozmeňovacích návrhov a navrhujem, aby sme teraz prešli na bod 9 ešte stále príprava rozpočtu 2014, ale to je ten odhad príjmov a výdavkov na rozpočet 2014. E, Monika Holmajer. Bolo tam zmierovacie konanie? Quel est le point Pán predseda, ďakujem pekne, milé kolegyne, milí kolegovia. Bolo to trochu komplikované, tie naše rokovania vzájomné. E, rokovalo sa do poslednej minúty. Náš materiál No, pri najmenšom nie je až natoľko komplikovaný, že by sme o ňom museli rokovať so všetkými 27 členskými štátmi, ale s stačí nám výzva dochádzať sa dorozumieť eh, medzi sebou, nakoľko rozpočet de facto už bol zmrazený pred dvomi rokmi a pred rokom sľadom na ukončenie legislatívnej periódy vyvoláva osobitné náklady eh, a síce preto, že prídu medzi nás noví kolegovia, niektorí kolegovia nás opustia. Eh, podľa skúseností je to približne 50 kolegov. Čiže e, vzniknú náklady e, v súvislosti s e, prechodným financovaním, s dôchodkami a podobne. Európsky parlament poprvýkrát preberá zodpovednosť za vlastných poslancov. To je zmena oproti minulosti, kedy to tak nebolo. V predchádzajúcich rokoch národné parlamenty poskytovali platby dôchodkov a prechodné platby za svojich poslancov, zatiaľ čo teraz máme štatúty pre poslancov a tiež e, štatút pre asistentov. To znamená, že Európsky parlament teraz dospel a je s vojstovným parlamentom, ale to prináša zo sebou aj finančné e, problémy a samozrejme ďalšiu finančnú záťaž. Prechod z jedného legislatívneho obdobia do druhého eh, znamená nárast o 2,2 zákonných záväzkov. Nič sa tam nepripočítavalo, neprikrášľovalo, nič nepribudlo, čo by sme radi mali. To sú eh, zákonné záväzky, ktoré máme eh, v súvislosti s prechodným obdobím. Potom jeden 3,3-percentný nárast vyplýva z nárastu e, platov pracovníkov Európskeho parlamentu. Aj to sú zákonné záväzky, ktorým sa nevyhneme. Preto e, tu e, zaznamenávame nárast 3,3 a to sú len zákonné záväzky ku koncu legislatívneho obdobia. Ešte k tomu pribudnú um, náklady v súvislosti s Chorvátskom a plnými uhradami za celý rok a teda zostávajúci rozpočet uh, nebude zmrazený len uh, s inflačnou um, mierou, s mierou inflácie, ale bude dokonca minusový. Takže musíme uskutočniť podstatné zmeny. Škrty boli urobené v oblasti prekladov, O nich sme spoločne diskutovali. E, hm, chceme pri tom mať na zreteli ďalšie dodržiavanie princípu multilingvizmu a tam, kde je potrebné, sa bude poskytovať preklad na vyžiadanie napríklad v e, oblasti prekladov pre plénum sa už celý rok uh, testuje e, tento systém možností prekladov na vyžiadanie. Takže doteraz sa e, prekladalo aj e, tak povediac pre nikoho dobrovoľne, lebo za celý rok neprišla jediná požiadavka. A Samozrejme, že hľadáme aj ďalšie štrukturálne možnosti úspor, respektíve ďalšie možnosti prerozdelenia nákladov. Um, spoločná pracovná skupina má túto úlohu a uh, parlamentná správa administratíva si uh, túto úlohu osvojila v siedmich oblastiach. Budeme e, výsledky analyzovať, prediskutujeme prípadné navrhované zmeny, či ich teda chceme alebo nechceme, respektíve čo konkrétne chceme do budúceho roku zohrávajú veľkú úlohu tri oblasti, ktoré môžu mať e, podstatný dopad na ukazovatele. E, viete, že musíme diskutovať o štatútoch pre zamestnancov a čo by znamenali e, zmeny z nich vyplývajúce, ak by boli prijaté ešte v roku 2013. Potom by mali výrazný dopad na rozpočet 2014. Ďalšou e, podstatnou oblasťou sú e, prípadné zmeny, ktoré chceme uskutočniť po štruktúrálnych Ehm, teda zo štruktúrálneho aspektu, potom, čo ich prediskutujeme. A tretia oblasť sa týka štruktúry rozpočtu. Pokiaľ ide o dôchodky a pre, e, náklady na prechodné obdobie, kde panuje všeobecný názor, že v piatom roku vždy je e, osobitný nárast a v nasledujúcom roku tá výška klesá, takže to možno vyvoláva skreslený dojem. Pri analýze tematiky dôchodkov som zistila, že komisia svoje dôchodky z administratívnych výdavkov už vyčlenila a e, sú e, v osobitnej rozpočtovej rubrike, kde aj my sme už, e, teda pracovníci parlamentu, zamestnanci parlamentu v tejto rubrike, e, len poslanci zatiaľ nie. Takže mm, z poverenia kolegov som požiadala, aby e, administratíva v parlamente e, analyzovala, ako by bolo možné zaobchádzať s touto problematikou jednotne, pretože nemá zmysel, keď tieto náklady sa zvyšujú v piatom roku a potom následne výrazne poklesnú a potom, čo náš e, rozpočet je podstatne nižší než rozpočet komisie, je potrebné tieto otázky diskutovať. Návrh môjho uznesenia sa tomuto venuje. Ďakujem kolegyňam a kolegom, e, že o tomto návrhu so mnou intenzívne diskutovali a snažíme sa spoločne dopracovať sa k rozumnému rozpočtu. Spory vznikli v súvislosti s tým, e, či e, chceme rozpočet zvýšiť presne len o mieru inflácie. Osobne som zastávala návrh, že by sme mali e, počkať, aké budú celkové zmeny, kým teda nebudeme mať na jeseň konečné údaje k dispozícii. Mne osobne by to bolo bývalo milšie. Dohodli sme sa na kompromis v tomto smere a dúfam, že tento kompromis sa nám podarí spoločne odsúhlasiť Napriek tomu Mm, sa budeme neustále ďalej pokúšať optimalizovať eh, rozpočet a rozpočtový eh, výbor. Každopádne v tomto smere už toho veľa dosiahol. V uznesení, eh, v návrhu uznesenia sa venujem viacerým bodom. Vo všeobecnosti tam konštatujeme, že sa chceme zmeniť, chceme sa inovovať, ale potrebujeme za týmto účelom aj rozumný rozpočet, aby Európsky parlament vôbec mohol konať, pretože nič mi nebolo horšie než parlament, ktorý nedisponuje postačujúcim rozpočtom a potom by sme boli kritizovaní, e, že nekonáme e, správne, ale bolo by to preto, že nemáme postačujúce zdroje, takže to je také varovanie. A posledné varovanie e, roz počet parlamentný by sme nemali považovať za akýsi prostriedok v rámci volebnej kampane, pretože ak sa sami Mm, teda mm, poškodíme e, sami seba, poškodíme demokraciu, nikomu to ale nič neprinesie. Takže apelujem e, na vás, aby sme e, tu mali ucelenú spoločnú líniu a ďakujem, že ste boli ochotní a že ste teda spolu so mnou na tom pracovali. Ďakujem, Monika. Edith Herzog. Köszönöm, elnök úr, csak néhány gondolat a szocialisták nevében. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Za socialistov mám viacero nápadov. Myslíme si, že správna správa zdrojov je jeden zo základných princípov a chceli by sme zabezpečiť, aby vo volebnom roku 2014 sme skutočne urobili čo možno najviac úspor, ale iba v takom prípade, že kvalita práce legislatívna nebude tým, neutrpí takýmito úsporami chceme samozrejme ponechať aj viacjazyčnosť, aby ľudia mohli sledovať, že o čom hovoríme a ako pracujeme. Všetky pravidlá týkajúce sa rozpočtu by mali byť dodržané a to sa týka všetkých poslancov, ako aj zamestnancov. A chceme pokračovať v rámci tej práce, ktorá bola spustená na úrovni pracovnej skupiny. Ja som skutočne rada, že že môžeme takúto, získať takúto veľkú väčšinu. Pretože takáto veľká väčšina môže dať celkom jasne najavo, že jednotlivé politické skupiny nebojujú proti sebe, ale že spolupracujeme a že sa snažíme e, ustrážiť dôstojnosť parlamentu. A som rád, že sa nám podarilo zaznamenať e, pokrok v duchu kompromisu. A ja som skutočne rada, že každý sa tu skutočne snaží urobiť čo možno najviac, či už tu vo výbore, alebo, alebo nie, v rámci našej práce. Je to dôležité, aby sme takýmto spôsobom pracovali aj naďalej. Ďakujem za to, že ste si ma vypočuli. Très bien. Merci. Dobre, ďakujem pekne. Nemám ďalšie prihlásenia, takže ďakujem pekne. A teda Čo sa týka odhadov, tak um, ehm, ďalšie... Čo, ako to bude celé pokračovať? Conduire alors au vote, et d'ailleurs c'est le point. <laughs> voilà. Et à partir de... Dobre. Takže pôjde to bíra do predsedníctva. Výborne. Dobre, ďakujem pani spravodajkyni. Ja teda odchádzam na pred konferenciu predsedov výborov a odozval predsedníctvo Jute a hlasovať sa začne o Monikinej správe. Moja štatistika hlasovania v výbore, rozpočtovom výbore sa opäť zhorší. Liebe Kollegin, Milé kolegyne, milí kolegovia, máme pred sebou bod 11 správu o činnosti pracovnej skupiny predsedníctva a rozpočtového výboru. Ale myslím si, že na teraz sme prebrali všetko, čo bolo potrebné, takže tým pádom sme tento bod programu vyriešili a môžeme prejsť k hlasovaniu. Najprv technická otázka. Máte všetci so sebou svoju kartičku a vsunuli ste ju do prístroja? Mein Koordinátor noch nicht. Môj koordinátor ešte nie. Ah, okay. It's on the way. Už sa na tom pracuje. Got his half an hour uh, before. <laughs> Yeah, yeah. Uh, someone else without a voting card. Je tu ešte niekto, kto by nemal so sebou hlasovaciu kartičku? Nikto. Dobre. Mhm. Takže, milé kolegyne, milí kolegovia, začneme. A síce správou Moniky Holmaja. Prvé hlasovanie bude hlasovanie o kompromise A. Pokiaľ príjmeme kompromis A, potom paragraf 2, pozmeňovací návrh 3, 4, 5 a 6 by tým pádom boli vybavené. Kto teda je za kompromis A? Nie. A nech sa páči, hlasujeme za kompromis A. Geht Christian noch hin, also. <laughs> Wer ist dagegen? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania. Takže s jedným protihlasom prijaté. Kompromis B. A skôr, než budeme hlasovať o celom kompromise B, vyhovieme požiadavke liberálov a budeme hlasovať po častiach warum? wir wollen nein nein nein das ist alles gut wir werden nie nie nie budeme hlasovať po častiach a síce v kompromise B, ktorý ste všetci čítali a o ktorom už mnohí toho mnoho povedali a vidíte v poslednej vete eh, s tou ambíciou aby, e, teda budeme e, len o pojme close hlasovať. Či chceme slovičko close mať v texte, alebo nie. Chceme mať slovo close mať v kompromise. Kto je za? Je niekto proti? Kto sa zdržal hlasovania? ja proti, jeden sa zdržal. A teraz budeme hlasovať o celom kompromise B v predloženom znení. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden hlas bol proti. Návrh je prijatý. A teraz prejdeme ku kompromisu C. Nie? Aha. Pozmeňovací návrh je 10, e, odsek 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Šestka. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Zdržal sa niekto? Teda je niekto proti? Zdržal sa zamietnutý. Dvanáctka bola stiahnutá a teraz sa môžeme e, pozrieť na kompromis C a tým pádom e, sedmička pozmeňovací na 13 a 14 by boli vyriešené. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Takže prijaté. Prejdeme k odseku 7a. Pozmeňovací návrh 15. Ústny pozmeňovací návrh, ale ten máte uvedený písomne na záver. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Návrh je prijatý. 16 bola stiahnutá. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden hlas proti. Návrh je prijatý. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 20 a 21. Tie sú rovnaké. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Pozmeňovací návrh 22. Kto je za? Samozrejme s ústnym pozmeňovacím návrhom. 7 8, 9. Toto si prekontrolujeme elektronicky. Prosím, hlasujte. Oh, Gut, alles klar, hat jeder abgestimmt? Hlasovali všetci? 33. It's, it's rejected. Uh, for... Zamiet. Uh, prepáčte, hovorí pani predsednička. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnutý. 24. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Prijatý. Pozmeňovací návrh 25 ako doplnok. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 26. Kto je za? s ústným pozmeňovacím návrhom 4. Kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania prijatý. Tým pádom 28 je bezpredmetná. A pozmeňovací návrh 29, tam máme hlasovanie po častiach. Pán Hartong, ktorý by rád prvú časť od Notes, uh, The High až po Economic Crisis a druhá časť Calls for a tak ďalej. Kto je za prvú časť? Proti? dáva vôbec zmysel tá druhá. Budeme hlasovať skôr, než o tom budeme diskutovať. Takže druhá časť, kto je za, kto je proti. Zamietnuté obe časti. Takže prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 36 je s tým zlučiteľný. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 37. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto, zamietnutý. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? prijatý. Pozmeňovací návrh 41, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 42, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 43, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 44, kto pre Boha živého, tu sa ale niekto poriadne snažil. Kto je za? Zdržal. Je niekto proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý 45. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. Ob, ja, also. Um, ähm, kompromis numero D. Kompromis D. 18. Pozmeňovací návrh 47, 48, 49 sú tým pádom vybavené. Kto je za kompromis D? Wer ist dagegen? Kto je proti? Zdržal sa niekto? vlastne prijaté kompromis E. Tým pádom by sme e, mali e, vyriešený 19. paragraf 51, 52, 53. Kto je za? Kto je proti, zdržal sa niekto. Angenommen, aber es ist ohne, ohne Frage. Prijaté, je to jasné. Prijaté. Prejdeme k 20. Eh, Pozmeňovací eh, návrh 54. Eh, Kto je za? proti, zamietnutý. 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý takisto. A teraz prejdeme k hlasovaniu o takto zmenenej správe. A síce hneď elektronicky. Hlasujte, prosím. And Richard ist auch Also, 31 dafür. Takže 31 hlasov, e, za dva proti, nikto sa nezdržal, takže každý e, vyjadril svoj názor. Výborne. A. Wir stimmen ab. A teraz budeme hlasovať o platbách v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Platba e, Talian, do Talianska bol predložený celý rad pozmeňovacích návrhov. Možno o nich hlasovať čiastočne aj v blokoch, nie? E, len 14, teda o 14 a o zvyšku unblock. Každý súhlasíte? Takže dvojka, trojka, štvorka, peťka, šeska unblock. 2, 3, 4. Dobre, tak začneme. Pozmeňovací návrh 2. Áno, áno, skôr než to tu pochopím, tak sme to odhlasovali. Takže dvojka, kto je za, proti, Zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Uha. Kto sa zdržal? Myslím si, že je to zamietnuté, že? Zamietnuté. Takže štvorka je zamietnutá. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. Osmička. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. Myslím si, že bol prijatý, ale skontrolujeme si to elektronicky. E, Gua zelený žiaľ nie sú prítomní. Hlasovali ste všetci? Áno. 17 za a 16 proti. S tesnou väčšinou prijaté. Deviatka, kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Štrnáctka, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Petnáctka, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Šestnáctka, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. A teraz jeden pozmeňovací návrh k úvodným ustanoveniam. Kto je za pozmeňovací návrh 1? Kto je proti? Skontrolujeme si to elektronicky. Also, bitte. Takže prosím, hlasujte elektronicky. Hm, Maria muss noch die Karte reinstecken. Hat jeder abgestimmt? Všetci ste hlasovali? V poriadku? Aha, nerada to hovorím, ale sociálni demokrati tu majú o jednu osobu naviac. Dobre, George teraz vytiahol kartičku. Áno, áno, viem. Takže 16 ku 16. Zamietnuté. Keby sme tam boli toho jedného naviac ponechali. Nuž, ale... A teraz budeme hlasovať o celej správe, tak ako bola pozmenená. Hlasujte elektronicky, prosím.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 Transfers. Äh, ja. Jetzt haben wir einen Transfer für den Haushalt. A teraz äh, náš pán spravodajca Giovanni. Äh, toto storno má dočinenia s tým, čo sme teraz odhlasovali v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie na globalizácii, takže môžeme hlasovať. Takže je len logické, keď sme prijali správu, že poskytneme aj prostriedky za týmto účelom. Kto súhlasí s návrhom spravodajcu? Myslím, že aj vy, že aj všetci vy súhlasíte. Áno. Je niekto proti? Jeden. Kto sa zdržal hlasovania? Jeden. Dobre, takže je to takto prijaté. Ah, die anderen, die anderen Haushalte? Äh, Derek. A tie ostatné rozpočty, Derek, ostatné oddiely. Ďakujem pekne, pokiaľ tie presuny, tak tie sa týkajú tých plánov, takže nie je tu nejaké navyšovanie, pokiaľ ide počet zamestnancov, ani to nejako nemení rozpočet. Takže prvé sa týka súdneho dvoru, kde chcú zmeniť 9 stálych postov. A druhé sa týka zase ombudsmana, hoci tento odstúpil pred pár týždňami, ale navrhujú, že by tu bola zmena šiestich postov na 6 stálych miest, takže všetkých šesť splňa všetky kritérie, tak ako to je stanovené v článku, takže ja navrhujem, aby sme za to hlasovali. Können wir beide... Ja. Uh, Ďakujem, my podporíme nášho spravodajcu, ale chcel by som spomenúť, že toto je jednoducho mimo toho klasického postupu a nie je to urgentné. A keď ombudsman to jednoducho už nie, tak ešte stále sa dajú robiť zmeny, pokiaľ ide administratívu. Ale také malé zmeny, ak to budú len malé zmeny, tak jednoducho podporím spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžem teda oba transfery predložiť na hlasovanie? chceme nášmu spravodajcovi učiniť za to s tým, že ho podporíme. Kto je za? Zvihnite ruku, prosím. Kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal? Takže tieto prevody sú podporené. wir haben unsere Abstimmungszeit ähm, gut genutzt, wir waren schnell. Äh, Takže mm, išlo nám to dobre, všetko sme vybavili za 20 minút. A ešte tu máme tri body programu. Ide tu MMF a vlastné zdroje. Patrí to spolu. A potom tu ešte máme bod 16, politika v oblasti nehnuteľnosti, Takže ešte máme dva body, o ktorých musíme teraz... Ty nechceš nič hovoriť k nehnuteľnostiam? Ja som chcela povedať, že to presúva na budúci týždeň, pretože sme dostali zlé údaje a na budúci týždeň už budeme mať správne čísla. Takže to jednoducho e, znamená, že pravdepodobne ešte oveľa skôr skončíme, ako sme s tým počítali, ale predsa len Reimer, alebo ešte niekto sa chce vyjadriť? Nech sa páči, Ivajlo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcem iba informovať kolegov o tom, čo vlastne my robíme v rámci procesu v parlamente, postupu v parlamente. Povedali sme, že nezačneme rokovania ohľadne MMF predtým, než budeme mať návrh ešte zaplatených faktúr za minulý rok. Takže my očakávame, že budúci týždeň v stredu 27. E, komisia navrhne, uvidíme, že čo navrhne. A predbežne, ak budeme mať tento návrh na stole, tak sme sa dohodli, že 27. popoludní budeme sa k tomu vyjadrovať, keď kolegium komisie sa takto dohodne. Pravdepodobne budeme mať prvé stretnutie s írským predsedníctvom. Bude to telekonferencia bude tu podpredseda vlády, ako aj minister zahraničných vecí, ktorý je zodpovedný za túto zložku v rámci írskeho predsedníctva. A my sme žiadali výbory, ako aj pán predseda Samatvír zaslal list do všetkých výborov s jednou požiadavkou do budúceho týždňa a chcel by som informovať kolegov o tejto požiadavke, pretože mm, viacerí z vás je zaangažovaní do prípravy stanovisk hľadne MMF vo viacerých výboroch v parlamente. Na to, aby sme lepšie skoordinovali prácu, požiadali sme nášho pána predsedu, respektíve on požiadal výbory, aby dali k dispozícii informácie o hlavných, respektíve o dvoch veciach. Poprvé, že čo si výbory myslia, že čo rozhodla rada, a čo ešte stále, o čom sa stále rokuje v kontexte spolurozhodovania a aké sú pozmenujúce návrhy, ktoré by oni vnímali odlišne, vrátane teda číselných údajov, porovnaní s tým, čo rozhodla rada. Takže mm, túto informáciu takisto žiadame a musíme vytvoriť určitý mechanizmus Za to, aby sme koordinovali rokovania ohľadne MMF a pokiaľ ide aj o právny základ na úrovni e, výboru. Takže to je tá informácia z mojej strany. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Rajma takisto chce niečo? Nechce. Nichts. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Rest. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže želám vám pekný zvyšok dňa. Budovy sme už prenechali na budúci týždeň, ešte máme strechu nad hlavou, takže nepotrebujeme nič nové stávať, hovorí pani predsednička. Okay.